Okay, friends. Priatelia, začneme naše rokovanie. Prvý bod nášho programu je prijatie programu rokovania. V prípade, že nemá nikto námietky, môžeme považovať návrh programu rokovania za schválený. Zápisnica zasadnutia 3. septembra 2014. Announcements. Oznámenia v rámci bodu 2 máme k dispozícii plný jazykový režim s výnimkou fínskeho, chorvátskeho a maltského jazyka. A ako viete, chorvačtina nie je v jazykovom profile výboru pre zamestnanosť. Došlo k zmene náhradníkov výboru. Pán Carlos, Carlos Jiménez uh, Recho rezignoval a pani Tania González Penas bola vymenovaná za členku Európskeho parlamentu a teraz je náhradničkou v tomto výboru a Tomáš Šerovský zo skupiny EPP už teda nie je náhradníkom vo výbore pre zamestnanosť. Po tretie, máte k dispozícii ako členovia aplikáciu pre digitálny podpis, ktorá vám umožňuje elektronicky podpisovať pozmeňovacie návrhy. 84 AM a používa sa smart karta a PIN kód. Digitálny podpis má mnoho výhod, je bezpečný, poskytuje vám mobilitu. Aby ste mohli používať aplikáciu digitálneho podpisu, musíte požiadať individuálne o PIN alebo smart kartu. A všetky informácie o tomto postupe a takisto aj o linku, e, cez ktorý je možné žiadať o PIN kód. E, všetky informácie sú k dispozícii na webovej stránke výboru pre zamestnanosť. Prezentácia toho, ako používať e, tento elektronický podpis, sa uskutoční v novembri a na túto prezentáciu dostanete e-mailom pozvánky. A v prípade, že budete mať nejaké otázky, poprosím, obráte sa na sekretariát výboru. Bod 3. Schválenie zápisnice, žiadne námietky a preto považujeme zápisnicu schválenú bez zmien. No a dostávame sa k bodu číslo 4. Zamestnanecké a sociálne aspekty stratégie Európa 2020 od roku 2010 počet občanov, ktorí sú nezamestnaní alebo ktorí sú vystavení riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, stúpol v EÚ. Podľa prognoz komisie 16 miliónov zamestnaných občanov je, potre- alebo je potrebné nájsť zabezpečiť miesta pre 16 miliónov európskych občanov tak, aby boli splnené ciele stratégie Európa 2020. Teda hovoríme tu o ďalších 16 miliónoch pracovných miest. Navyše, rozdiely v mierach zamestnanosti narastajú medzi členskými štátmi a jednotlivými regiónmi v rámci nich. Sme si toho všetci vedomí a je tu riziko, že sa budú vytvárať e, čoraz väčšie sociálne nerovnováhy z dlhodobej perspektívy a preto v mene výboru som koncipovala niekoľko otázok, otázok určených komisií a rade o tom, ako hodlajú k týmto výzvám, výzvám pristúpiť. Tieto otázky máte vo svojich spisoch, ja sa len zmienim o niektorých z nich. Otázka. Súhlasí komisia a rada, že hospodárska kríza spoločne s procesom fiškálnej konsolidácie mali za následok zníženie investícií potrebných pre dosiahnutie zame- cieľov zamestnanosti a v oblasti, sociálnej, e, e, oblasti sociálnej do roku 2020, či hodla komisia vydať špecifické odporúčania, aby členské štáty v rámci svojich národných reformných programoch, e, programoch prijali konkrétne záväzky pretože existujúce ciele v rámci národných reformných programov sú nedostatočné na dosiahnutie cieľov stratégie. Po tretie, zvažuje komisia zvýšenie príspevku e, z rozpočtu EÚ s cieľom dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 po štvrté, či komisia alebo rada súhlasia, že zamestnanosť alebo cieľa v oblasti znižovania nezamestnanosti a chudoby by mali byť tak záväzné, akými sú záväzné ciele pre fiškálnu konsolidáciu, tak aby otázky sociálne boli rovnocené otázkam makroekonomickým. A posledná otázka, o ktorej sa tu chcem zmieniť, ako rada predpokladá zvyšovanie zapojenia sociálnych partnerov na úrovni členských štátov v záujme zabezpečiť úspešnú implementáciu stratégie Európa 2020. A k týmto otázkam som aj vypracovala návrh uznesenia, kde som zohľadnila niekoľko vašich pripomienok a vstupov. Teraz otváram priestor. Pán Simon požiadal slovo. Prepačte, začnem koordinátormi. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitz. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Za sociálnych demokratov äh, môžem povedať, že tento prvý návrh je veľmi dobrý. Pre nás sú tri body mimoriadne dôležité. V prvom rade, pokiaľ ide o sociálne záležitosti a zamestnanosť, to sú Obávam sa, že nemáme tlmočenie do angličtiny. To zaznelo. Je tam nejaký problém, pokiaľ ide o angličtinu? Takže začneme ešte raz od začiatku. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani predsedajúca. My, európsky sociálni demokrati, sme takého návrhu, že toto je skutočne veľmi dobrý e, návrh a tri body sú nám mimo, pre nás mimoriadne dôležité. V prvom rade hodnotiaca tabulka, pokiaľ ide o sociálne záležitosti, tá musí byť záväzná, <laughs> pretože inak nedosiahneme žiadne dobré výsledky. Potom po druhé, sociálne investície musia e, byť e, vyčlenené z ohraničení, pokiaľ ide o deficit. <clears throat> A celkom jasne sme preukázali, že táto e, politika úspor nie nevyhnutne zabezpečuje skutočne dobré pracovné miesta. A po tretie, politika zamestnanosti je naozaj nevyhnutná, ale v, každopádne v jednotlivých členských štátoch nemôžeme zanedbávať isté veci, pretože ciele zamestnanosti sú práve tak dôležité ako ciele týkajúce sa odstraňovania chudoby. Ďakujem pekne. Ďakujem. Darikasa. Skutočne nechcem nič eh, pridať, pretože predložíme pozmeňujúce návrhy vtedy, keď príde čas. Ďakujem, pán Kasa. McIntyre. Anyone else on behalf? Nikto iný. Za ECR. Pa, prepačte, ale... Uh... Madam Harkin, I'm not familiar where yes, okay. Uh, uh, you usually sit. Thank you, there you are. Please take the floor. Thank you. Um... Pani Harkin, budem veľmi stručná pretože aj my budeme predkladať pozmeňujúce návrhy, jedna alebo dve otázky a ospravedlňujem sa, pretože naozaj som sa sem veľmi ponáhľala a náhlivo som sem prišla. Hovoríme v odseku 7 o vzájemne dohodnutých zmluvných dojednaniach. Chcem sa opýtať, čo si my myslíme vzájomne e, dohodnuté zmluvné dojednania. Nie som si celkom istá tým, čo to má znamenať. Po druhé, v odseku 9 hovoríte o potrebných investíciách a infraštruktúre. Mali by sme tam samozrejme pridať aj práce e, tzv. zelené, odsek 10, ten bude spôsobovať isté ťažkosti. Hovoríme o tom, že isté investície vyčleníme z e, prepočtov, pokiaľ ide o národný deficit, a myslím si, že naozaj to bude ťažké nájsť nejaké ku dohodu, ak vôbec to bude možné. A takisto pokiaľ ide o odsek 15, hovoríte o určovanie miery chudoby v členských štátoch. Potrebovala by som k tomuto ešte nejaké informácie, pretože neviem presne, čo to znamená. Pretože neviem, že či takéto, takýto ukazovateľ v podstate sa predtým používal. A okrem toho jedinú pripomienku mám k ústnej otázke. Mohli by sme napríklad si zvoliť. Toto by bolo. Pokiaľ ide o zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EU 2020, e, v otázke 4 skôr, aby sme formulovali tú otázku tak, že či súhlasí komisia s tým, mali by sme ju skôr formulovať, že či Komisia v podstate s tým počíta. Ďakujem. Ďakujem. Pani Zimmer Zague. Vielen, vielen Dank. Äh, ich möchte für, für meine Fraktion. Ďakujem. V mene mojej politickej skupiny by sme chceli podporiť tento návrh textu, pretože jasne stanovuje, aké sú priority a tiež ukazuje jasne, že otázka zamestnanosti a boj proti nezamestnanosti a chudobe, tak to je všetko veľmi úzko prepojené a preto súhlasíme s tým rozpisom v jednotlivých bodoch, ale e, rada by som pripomenula kolegovi ECR v súvislosti s odsekom 15, ten ukazovateľ miery chudoby a ten ukazovateľ relatívnej chudoby EÚ podpísala dohodu, kde sa zavezuje v súvislosti s relatívnou chudobou a bola určitá dohoda k tomuto termínu a tam sa stanovuje nejaký priemerný plat v členských štátoch a aké sú priemerné príjmy domácnosti. A v súvislosti s Európskym rokom boja proti chudobe, tak sa rozhodlo, a to je to, čo sa hovorí v bode 15, že sa stanovia tri ukazovatele, ale v tomto bode sa žiada len, aby sme sa vrátili e, k určitým spoločným údajom a ukazovateľom, ale je len veľmi ťažké, aby sme, aby sme sa dohodli keď členské štáty stanovujú rozdiely medzi jablkami a hruškami. Ten spoločný cieľ len ťažko dosiahneme, keď to každý bude počítať iným spôsobom. Ďal... Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca. Niekoľko poznámok, ktoré zazneli a čo hovorila aj Marian Harkin nas, v našich otázkach by sme mali spomenúť aj investície a mali by sme sa opýtať, či sa investuje do oblasti, ktoré vytvoria veľa pracovných miest do budúcnosti. To súvisí tiež s revíziou. Ďakujem, že máme intenzívnejšie svetlo. My sa touto vecou budeme zaoberať ako výbor, ale myslím, že by sme to mali robiť e, s ďalšími rozmermi EU e 2020, nielen inkluzívny rást, ale aj inteligentný a udržateľný aspekt rastu, pretože to by mala byť súdržná stratégia a naše zmeny pôjdu týmto smerom a v odstavci 15, pokiaľ ide o ten ukazovateľ relatívnej chudoby, zaujímavá práca prichádza od Európskej siete pre minimálny príjem. Tam poskytujú veľmi dôrazné a jasné informácie ktoré sa týkajú relatívnej a absolútnej chudoby a v niektorých krajinách skôr platí tá absolútna než relatívna chudoba. Ako hovoril Gabi Cimer, máme isté pochybnosti, pokiaľ ide o určité e, ukazovatele v členských štátoch. Takže predložíme pozmeňovacie návrhy k tým obom aspektom. Ďakujem. Pán Simon. Thank you. Uh, so, sometimes, um... Ďakujem. Niekedy veľké veci môžu byť také veľké, že nestojí uh, za to ani o nich hovoriť, ale ja si myslím, že by sme to mali robiť a deficit a dlhové kritéria, to všetko sú právne záväzné veci a s tým súvisia aj sankcie, ktoré sa aplikujú, keď tieto ustanovenia, stratégie a tak ďalej by sa mali porušovať. To všetko by malo byť napojené na sankcie, ale to je veľmi nespravodlivé a nevyvážené a preto aj ľudia nedôverujú našim inštitúciám. Nemôžeme mať predsa úniu, ktorá všetko podrobne skúma z hľadiska fiškálneho, ale zároveň je nedbalá, keď ide o práva ľudí a sociálne otázky. Ďakujem. Pán Pirinsky. Thank you, Madam Chair. Uh, just a word on paragraph. Ďakujem odstavec 10 návrhu uznesenia hovorila o tom aj pani Harkin. Stručná poznámka v tom zmysle, že tá myšlienka, že vylúčime určité investície z toho výpočtu schodkov štátnych rozpočtov, to sa e, dá ťažko naplánovať a ešte horšie dohodnúť. Len by som pripomenul kolegom, aby zvážili, taký maximálne flexibilný návrh. Ja som sa snažil ho predložiť. A je to návrh odstavcu 13, kde sa hovorí, že tento druh investícií do školstva, výskumu, vývoja, a tak ďalej, že to všetko e, že by sme mali postupovať. Takže to, čo bude vylúčené z týchto cieľov, tak to bude čistý náraz verejných výdavkov v týchto mm, spomenutých politických oblastiach a vylúči sa to z tých cieľov deficitu. Teda bude to vylúčené z výpočtu schodku a potom by tu nemalo dochádzať k nejakým svojvoľným výnimkám, len by sme hovorili o čistom náraste nad úrovňou, ktorá už bola zakomponovaná do tých cieľov. Apeloval by som na kolegov a na tie politické skupiny, ktoré nechceli toto akceptovať, aby celú túto oblasť neuzatvárali, pretože je to veľmi dôležité. Inak by sme nemohli hovoriť o rôznych investíciách, sociálnej politike a tak ďalej. Ale keď v rozpočtových cieľoch nebude dostatočná flexibilita, tak to stanú stále len slova na papieri. Ďakujem, pán Mann. Ďakujem veľmi pekne. Práve to bolo povedané. Pani Sander. Ďakujem. V návrhu uznesenia je niekoľko stôp a možností, ako znížiť chudobu mladých a ich vylúčenie, ale ja si myslím, že chýba asi jeden odsek, ktorý by pripomenul, že podporujeme taký právny rámec, ktorý bude vytvárať dobre podnikateľské prostredie. To by bola aj možnosť na zlepšenie situácie mladých ľudí. Uh, thank you, uh, Mr. Uh, Balas. Ďakujem, pán Balas. Merci. Euh, deux points. Le premier sur... Mám dva body. Odseku 7 je pravda, že je tam niečo, čo som veľmi dobre nepochopil, pretože sa tam spomína metóda, ktorá bude zmluvná medzi komisiou a vládami pokiaľ ide o povinnosti štrukturálnych reforiem a Európsky parlament a národné parlamenty by boli bokom. Aspoň to je interpretácia, ktorá by mohla vyplynúť z tohto odseku, ale to my vôbec nechceme. A mali by sme trochu prehlbiť tento nástroj, aby sme pochopili aj lepšie, o čo ide. A druhý bod – predrečníkovi tie investície, či budú zarátané v tých záväzných kritériách. Pozrite sa, čo sa hovorí na medzinárodnej úrovni, hlavne medzinárodné organizácie a inštitúcie ktoré nie sú kvalifikované ako ľavicové, napríklad MMF, ktoré neustále hovoria, že ak by oni mohli podporovať určité štrukturálne reformy, ak to nebude kompenzované masívnymi investíciami, tak to prinesie recesiu a myslím, Mario Draghi hovorí tiež to isté pretože likviditu pre ECB to je OK, máme, ale potom, kde nájdeme likviditu pre projekty, to je vždycky problematické. Takže e, na jednej e, strane tu máme to, čo je na papieri, na druhej tá ekonomická realita či situácia. Thank you, Mr. Kiereke. Ďakujem, pán Kiereke. Veľmi pekne ďakujem za slovo prvom rade sa chcem poďakovať našej kolegy Nuskop za veľmi dobrý návrh e, tohto uznesenia. Je to celkom jasné, pretože Európa 2020 to je naozaj e, stratégia rastu a zamestnanosti v EÚ. Pokiaľ ide o Európa 2020, nemali by sme v podstate urobiť to isté, čo s Lisabonskou stratégiou z roku 2000. <clears throat> Plné nasadenie prostredníctvom zamestnanosti a rastu zamestnanosť, rast, e, rozvoj, e, ďalší vývoj v oblasti klíme, klímy, e, boj proti chudobe a samozrejme, že ide aj o zamestnanosť v oblasti elektronických médií a o patričné šetrenie zdrojov. Samozrejme, že vnútorný trh je veľmi dôležitý. Viac pracovných miest by malo v podstate byť dôsledkom a toto sa musí odzrkadliť aj v istých aspektoch stratégie. Musíme skutočne rozširovať tieto veci, neobmedzovať, pretože len tak vlastne dosiahneme tú sociálnu prihanú hodnotu, ktorú si všetci prajeme. Ja samozrejme chcem sa postaviť predovšetkým za to, že demografické akému faktoru by sme mali venovať ďaleko väčšiu pozornosť. Ide tu o starších občanov, o zmenené rodinné štruktúry, o pristahovalectvo. Európa už v roku 2006 v strategickom dokumente podporovala lepšie podmienky pre rodiny a rodinu považovala za e, ten najvyšší cieľ svojej politiky a na to by sme sa mali aj ďalej orientovať. Pretože táto koordinácia, pokiaľ ide o rodiny, naozaj by mala viesť k, e, k rodine priateľských zameranej politike. Toto by mohlo byť motorom celého pracovného trhu a naozaj by mal, to mal byť cieľ Európy 2020 tento aspekt demografie a rodiny, ten by sme mali ďaleko silnejšie počiarknúť v tomto návrhu. Na zohľadniť ho ďakujem. Thank you. Is there anyone from the commission who wants to take... Ďakujem. Je tu niekto z komisie, kto by sa chcel ujať slova? No. Nie. Ďakujem za tieto príspevky. Toto je prvá výmena názorov k tomuto návrhu a otázkam. A pokiaľ ide o bod 7, odsek 7. Naozaj si myslím, že sa budeme musieť k tomuto vrátiť. Naozaj to tak budeme musieť urobiť. My to urobíme. Ten návrh, pokiaľ ide o uznesenie a ústne otázky, to bude v, za výbor patričnom čase predložené na novembrovom plenárnom zasadnutí. A keďže máme isté časové obmedzenia, pozmenujúce návrhy môžu predkladať len koordinátori v mene politických skupín a v jazyku anglickom. Takže časový harmonogram, ten vám uvediem. Yes, the documents are available in... Áno, tie dokumenty máte k dispozícii na 84 AM. Je to pre vás jednoduchšie a to zvažovanie, pokiaľ ide o tento návrh a ústne otázky a o, e, návrh e, uznesenia, to je stanovené na 30. septembra, lehota na predloženie pozmenujúcich návrhov, a to sa týka len koordinátorov, je 7. oktobra. Zvažujeme pozmenujúce návrhy a znovu dvakrát počiarkujem len v angličtine 16. oktobra. Prijatie v rámci výboru je 4. novembra a potom to bude na plenárke od 24. do 27. novembra. Takže takto to vyzerá časovo. Áno, tak ako ste počiarkli, toto je veľmi dôležité politické vyhlásenie zo strany výboru pre zamestnanosť. Takže naozaj vám veľmi úprimne ďakujem za všetky vaše vyhlásenia, pretože nám naozaj všetkým na tom záleží. Sme dosť ďaleko od toho, čo sme očakávali, vtedy, keď sme vlastne rozhodovali o Európe 2020. Žiadate o slovo? Prepačte, neviem prečítať vaše meno. Ďakujem, pani predsedajúca, len vzhľadom na to, čo ste práve povedali, som veľmi šokovaný poprvé, že pozmeňovacie návrhy môžu predkladať len koordinátori a že nezaradení sa nemôžu vyjadriť a že je to len v angličtine, čo je obmedzujúce hlavne pre tých, ktorí e, nevedia po anglicky a hlavne preto, že deadline na pozmeňovacie návrhy e, e, je skutočne veľmi krátky. Ja si myslím, že europoslanci majú byť viditeľní všade v Európe, ale keď takýmto spôsobom nemôžeme pracovať, tak to ani nemá význam. Madam Zimmer. Pani Zimmer. Áno, skutočne musím priznať, že aj ja som veľmi prekvapená. A naozaj sa pýtam, že či toto je vlastne nejaký záver, k ktorému dospeli eh, koordinátorovi, koordinátori. A pokiaľ ide o angličtinu, samozrejme, že to môžem predložiť v angličtine, ale ja si naozaj myslím, že práva majú eh, členovia parlamentu, isté práva. A ja si naozaj myslím, že je to obmedzujúce, ak to máme predkladať len v angličtine. A veľmi jasne a Zrozumiteľne by sme e, žiadali, aby ste nám vysvetlili, ako sa k tomuto vlastne dospelo, pretože to považujem za dosť e, prekvapujúce. Áno, je to všet, pre nás všetkých prekvapujúce, ale ak chceme, aby to malo nejaký dopad na e, komisiu a radu predtým, ako spravia isté rozhodnutia, budeme musieť naozaj pracovať veľmi rýchlo. Ak chceme len naformulovať isté veci, v ktoré silne veríme, tak potom samozrejme by sme si mohli stanoviť iný nejaký harmonogram, ale ak chceme, aby tie rozhodnutia, ktoré príjmame, mali nejaký dopad, tak musíme sa bohužiaľ prispôsobiť tomuto harmonogramu. Dúfam, že budete schopní predkladať e, tieto návrhy podľa tohto pracovného programu a pokiaľ ide o nezaradených, samozrejme, že aj vy môžete predložiť vaše e, návrhy, ale musíte to urobiť v jazyku anglickom, pretože bohužiaľ inak s tým nebudeme môcť pracovať. A samozrejme všetky tieto e, poznámky, ktoré tu odzneli, tie budú v, aj v zápisnici a to bude pre nás dôležité. Ďakujem za veľmi e, významnú rozpravu. Ak naozaj chcete, aby to bolo viac ako rozpráva, ak chcete, aby to malo nejaký dopad na radu a komisiu, tak v tom prípade naozaj musíme pracovať takýmto spôsobom. Takže dúfam. Bohužiaľ, jednoducho musíme sa tomu prispôsobiť. Takže prejdeme na bod 5 nášho programu. 5, 6, 7, 9 a 10. Budeme hlasovať. Tak si pripravte hlasovacie karty. While we are looking for our voting cards. Takže kým si hľadá... Kým si nájdeme hlasovacie karty, Tam teda najprv priestor spravorajcovi, pánovi Sergio Guterres Prietovi a potom budú nasledovať vystúpenia spravodajcov. Takže, pán Prieto, máte slovo. Muy, muy brevemente. Veľmi stručne by som uviedol kompromisy, ktoré sme dosiahli. Je to prvá správa, jedna z dvoch najvýznamnejších správ tohto výboru o procese európskeho semestra a teraz tie špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny. A prvá rozpráva vo výbore potvrdzuje, že musíme vyslať silné posolstvo k iným výborom a hlavne iným európskym inštitúciám, aby boli jasné priority a hlavné pracovné línie pre budúci rok. Vyvinuli sme obrovské úsilie a snahu o kompromisy medzi politickými skupiny. Som veľmi spokojný s dialogom a spoluprácou. Máme 36 kompromisov. Výsledkom e, konsenzuálneho dialogu sú tieto pozmeňovacie návrhy. A aké sú tie hlavné línie EMPL? prejavujeme znepokojenie, že ekonomické oživenie je stále veľmi krehké a sociálna situácia európskych občanov je veľmi ťažká. Máme bezprecedentné úrovne nezamestnanosti, rovnako ako chudoby v EÚ, problém kvality pracovných miest, e, v niektorých prípadoch e, o, niektorí odborníci to nazývajú ako pracovná chudoba, pretože aj keď pracujete, tak to, čo zarábate, vám nestačí. Takže e, žiadame kvalitné pracovné miesta, čo je dôležité, aby sa vyvinulo väčšie úsilie, aby štrukturálne reformy, o ktoré sa e, tu žiada, aby zlepšili produktivitu, konkurencie, schopnosť nášho hospodárstva, ale zároveň uchovať sociálne štandardy a zároveň uchovať investície do inovácií a vzdelávania, čo je najlepšia záruka pre vysoko konkurencieschopné hospodárstvo. A tiež žiadame konkrétne, aby pracovné eh, reformy eh, slúžili na zrušenie alebo znišenie tých veľkých rozdielov, napríklad rozdielných typov pracovných zmluv pri zamestnávaní mladých a zamestnávaní žien. Žiadame, aby celé kolegium komisárov sa implikovalo do takej horizontálnej politiky, aby vypracovali ambicioznú stratégiu na vytváranie dôstojných pracovných miest v budúcich rokoch. A podľa nás to by nemala byť len politika riadená komisárom pre zamestnanosť, ale politika, ktorá musí byť široko ambiciozná a vedená celým kolegiom komisárov. Upoukazovali sme na konkrétne problémy, ktoré nás nepokojujú a mali by sme vyvinúť väčšie úsilie v členských štátoch aj v komisii hlavne pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých a hlavne o dlhodobo nezamestnaných, pretože e, tam skutočne narastá obrovské množstvo chudobných. Veľmi ďakujem za docielené kompromisy s politickými skupinami, pokiaľ ide o sociálnu úniu. Je dôležité, že výbor EMPL nestráca tú perspektívu toho, že je dôležité uchovať európsky sociálny model napriek ťažkostiam a súčasnej ekonomickej situácii. A som hrdý na kompromisy dosiahnuté v oblasti MSP a ďalšej politiky a celý proces demokratickej legitimnosti, tak ako to požadujeme pretože je to nevyhnutné pri ekonomickom riadení a pri riadení sociálnych politík v procese, aby sa európsky občania cítili zastupovaní e, Európskym parlamentom aj národnými parlamentami. A táto dohoda teda bola konsenzuálne dohodnutá a myslím, že prejavuje väčšinové záujmy tohto výboru. Ďakujem za spoluprácu všetkým koordinátorom, tieňovým spravodajcom. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Pani Fontanie, prosím. Da, Ďakujem. Nebudem dodávať oveľa viac, než to, čo povedal kolega Gutierrez. Urobil rezume všetkých pozmeňovacích návrhov, ako aj kompromisov, ku ktorým sme sa dopracovali. Dosiahli sme naozaj veľký konsenzus a v EPP schválime takmer všetky kompromisy, okrem niektorých Myslím, že všetky politické skupiny vyvinuli obrovské úsilie, pretože čo je dôležité, aby táto správa naozaj prešla. E, to je e, naša správa, lebo filozofiou kompromisov je, aby túto správu mohli podporiť takmer všetky politické skupiny a to sa dosiahlo a musím poďakovať Sergiovi Gutierezovi za to všetko, čo urobil. Niekedy samozrejme by som bola za trochu iné znenie v správe, ale v každom prípade mu ďakujem, e, že spolupracoval, takže aj my z EPP môžeme túto správu podporiť navyše dosť širokou väčšinou. Thank you, Ďakujem, pani Barajová. Ďakujem. Chcela by som poďakovať za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme mali na stretnutiach tieňových spravodajcov, ale vo všeobecnosti je pripravené podporiť väčšinu kompromisných návrhov. Samozrejme je tu niekoľko kompromisných návrhov, kde sme nedospeli k zhode vzhľadom na ideologické rozdiely medzi nami, ale ďakujem v každom prípade za spoluprácu a ďakujem za vynikajúcu lekciu španielčiny, ktoré sa mi dostalo počas stretnutia tieňových spravodajcov. Pani Lambert. Nie je tu. Rina Roňa Kari. Nie je tu. Pán Mann. Eine Frage, hier steht überall dabei Kompromiss. Mám jednu otázku, pretože tu sa hovorí v podstate o kompromise a tu máme tabulku v nadväznosti na spravodajcu. To znamená, že nie je tam celkom jasné, že ktorá politická skupina bola za ktorý kompromis. <clears throat> Nevieme proste, že či v podstate ide o e, všetky politické strany a ich pozície, alebo e, len o jednotlivé politické e, skupiny. Pretože hlavne pokiaľ ide o F a C, v oceku 16 tam sme mali naozaj veľké problémy s tým, pretože tam ide naozaj o ekonomické ukazovatele a tam naozaj mnohé e, členské štáty toto absolútne odmietli a budeme musieť skutočne e, k tomuto sa patričným spôsobom vyjadriť a rozprávať sa o tom. Takže súd za to všetky tie politické strany, alebo nie je to tak? Ja si myslím, že to vidíte eh, z hlasovacieho zoznamu, že tam je jasne uvedené, ktoré sú tie skupiny, ktoré vlastne eh, sú za a ktoré tam nie sú uvedené. A teraz by som chcela dať slovo tieňovým spravodajcom, ale ja si myslím, že to predsa vidíte z toho eh, z hlasovacieho zoznamu. Now we'll start the voting. If you have the voting list. Takže začneme s hlasovaním. Máte pred sebou zoznam. Ja vám dám ešte chvíľu času, aby ste si našli hlasovacie karty. set, then... Takže pripravení, začneme kompromisom. F, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. G, zaprosím. Chcete slovo? Takže hlasujeme rukami. Kompromis G za, proti, zdržali sa. Toto si asi overíme, poprosím použitie hlasovacie zariadenia. Hlasovali všetci? Zamietnuté. Väčšinou dvoch hlasov. A teraz návrh 37 za. Prepačte, ten odpadá. 41 za, proti, zdržali sa, prijatý. 42 za, proti, zdržali sa, prijatý. 43 za, prosím, proti, zdržali sa, Zamietnutý. 44. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 45. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 46. Za Proti? Zdržali sa? Toto nie je jasné, takže si to preveríme. Have you all voted? Hlasovali všetci, prosím. Uzatváram hlasovanie. To znamená, že je prijatý. Tu sú tie nové hlasovacie prístroje v porovnaní s tými inými miestnosťami, kde sme zvykli zasadať 47. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis H, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Odsek 3, Pozmeňovacie na 52 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis I. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Yes, we move to compromise J uh, in favor. Za. Ide, ide o ječko proti.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 Je to odsek 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. náhradník ZPP e môže vytiahnuť svoju kartu, je navyše. Prijaté. Ideme na kompromis L. Za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. 71 za, proti, zdržali sa. Prijatý M za, proti, zdržali sa, prijatý. Osmička, ocek 8, pozmeňujúci návrh 78, kto je za? Proti? Zdržali sa? Toto si overíme. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Nie, nie, je zamietnutý. Kompromis toto je pozmeňujúci návrh 79. Hlasujeme, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis N. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis O. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Deväťdesiat dvojka. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 94. 94. Za. Proti. zdržala sa hlasovania. Prijatý. Návrh 95. Za. Proti. Zdržal sa hlasovania. <clears throat> Takže toto si skontrolujeme. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. Tento návrh je zamietnutý. 96. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa hlasovanie zamietnutý. 97. Za? Proti? zdržali sa, prijatí. Pozmenujúci návrh 100 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 101 za, proti, zdržali sa, toto si musíme skontrolovať. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Takže je prijatý. Nie, prepačte, prepačte. Tá zelená farba mi stále hovorí, že je to v poriadku, takže je zamietnutý. Uh, amendment 98 and 99. Menujúce návrhy 98 a 99 za Against. Proti. Aj to si musíme skontrolovať. Takže jedným hlasom to prešlo. Tentokrát tá zelená farba naozaj je v poriadku. Uh, amendment 102. Pozmenujúci návrh 102 za, proti, zdržal sa hlasovania. Prijatý. 103 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh P za, proti, zdržali sa, prijatí. Amendment 109. Pozmeňujúci návrh 109. Sto deväť, sto desať, sto jedenásť spoločne od nich budeme hlasovať, pretože to sú identické podmenujúce návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme si to. Uh, the vote is closed. Áno, je to prijaté. 113 za, proti. Prepačte, tento padá, takže 114. Kto je za, proti? Zdržal sa hlasovania Zamietnutý. 115 za, proti. Zdržali sa hlasovania zamietnutí. Kompromisný návrh Q. Kto je za? Proti? Je prijatý. 121 21 za, proti. Zdržali sa hlasovania. Toto si tiež musíme skontrolovať. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. EPP má o jeden hlas viac, takže jeden náhradník sa musí vzdať hlasovania. Sto dva odsek 14a. 122. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. Kompromisný návrh R. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. Compromise Uh, no, it's uh, Jean Lambert uh, and your amendment 100. Nie, toto je Jean Lambert, 120. 130. Kompromisný návrh S, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Toto si skontrolujeme, pretože naozaj to nebolo možné vlastne zistiť, koľko je tam hlasov. Uzatváram hlasovanie. Áno, mala som to vidieť. Je prijatý. Kompromisný návrh T. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 139. Kto je za? Proti? Zdržal kto sa zdržal hlasovanie? To je zamietnuté. 137. 137. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie? Prijatý. Sion Simon. Pozmenujúci návrh 138. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. Amendment 140. Eh. Pozmenujúci návrh 140, čiže 140. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. Dobre, tak si 140 ešte skontrolujeme. Vote. Uzatváram hlasovanie. je zamietnutý. Sto štyridsať jedna. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Zamietnutý. Kompromisný návrh U za. Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Kompromisný návrh V. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Kompromisný návrh dvojité V. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. Takže otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. No, The vote Yes. Otváram hlasovanie. Áno, je zamietnutý. Takže sme pri pozmeňujúcom návrhu 161, kto je za, 161, 161. Kto je za? Hlasujeme o 161. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 162 za, proti, zdržali sa hlasovania, zamietnutý. Sto šesťdesiat tri, kto je za, mm, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. Uh, the vote is closed. Uzatváram hlasovanie. A je zamietnutý. Pozmenujúci návrh 164, kto je za? Proti? Zdržali sa hlasovania. Prijatý. 165 za, proti, zdržali sa hlasovania prijatí, 166 <clears throat> za, proti, zdržali sa hlasovania prijatí. Kompromisný návrh X. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa hlasovania? Skontrolujeme si to. Mm. check. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Je prijatý. To je pekný výsledok. Kompromisný návrh Y. Kto je za? <coughs> Kto je proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Pozmenujúci návrh 174. Za. Proti. Zdržali sa hlasovania. Myslím, že je zamietnutý, ale skontrolujeme si to. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. Áno, je zamietnutý. Amendment 175. Návrh 175. Kto je za? Proti? Zdržali sa hlasovanie. Prijatý, ale ak chcete, môžeme si to skontrolovať. Skontrolujeme si to, že či je prijatý. Otváram hlasovanie a teraz ho uzatváram. It's carried, yes. Je prijatý. Áno. Kompromisný návrh Z. A tam je ústný pozmeňujúci návrh. Má niekto pripomienky proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu, ktorý predložilo EPP? Sú pripomienky? Dobre. Takže ideme hlasovať o kompromise Z. Kto je za? Spravodajca, pán. Poprvé musíme najprv sa spýtať, či je problém s tým, že sa vôbec predkladá ústny pozmeňovací návrh. Najprv musíme hlasovať o ústnom pozmeňovacom návrhu, až potom o kompromise. No. Uh, je to na hlasovacom zozname a ak neboli námietky, môžeme hlasovať o celom kompromise. Ten ústny pozmeňovací návrh je na hlasovacom zozname. Myslím, že ste sa pýtali, či sú námietky voči ústnemu a teraz budeme hlasovať dohromady tak, ako to máme na hlasovacom zozname. Ďakujem. Sí, la mesa al final es quien... Samozrejme, predsedníctvo v konečnom dôsledku rozhoduje, ale podľa mňa postupne je, že najprv odhlasovať ústny pozmeňovací návrh a potom samotný kompromis. Aspoň podľa mňa by mal byť takýto e, klasický postup. Áno, ale pani predsedajúca hovorí, tento postup nie je tak. Ešte dám slovo e, Jute Stein. Áno, my sme proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Madam Chair. Madam Chair, now we cannot... Pani predsedajúca, môžeme urobiť... Vy ste sa predsa spýtali, či sú námietky voči ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Ak nesúhlaste s týmto postupom, nemôžeme sa predsa vrácať späť Nemôžeme predsa teraz predkladať námietku, veď to nie je správne. Uh, we'll start from, from start. Uh, Začneme od začiatku. Je tu nejaká pripomienka proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu a musí ich byť viacej ako 3. Postavte sa, prosím, tí, ktorí namietate voči ústnemu pozmeňovaciemu. I think, Mr. Casa, that we have found a solution. Myslím, pán Kasa, že sme našli riešenie. Budeme hlasovať o kompromise Z a spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom a môžete hlasovať za alebo proti. Hlasujeme o kompromise Z s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky.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 187. To je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 188, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 189, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AA, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AB. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis AC. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 204, kto je za? Proti? Zamietnuté. Dvesto päť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Radšej si to overíme. 205 elektronicky. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 24, číslo 206, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si elektronicky. Uh, the vote is closed. It's prijaté. 211. Kto je za? Proti? Zdržali sa. No, povedala by som, že je to zamietnuté, ale radšej si to overíme elektronicky 211. The vote is open and the vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Juta chcela niečo dodať? V každom prípade je to zamietnuté. 210. 210, hmm? um, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, overujeme číslo 210. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Dvesto dvanásť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis AD. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis AE. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 220, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 222, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AF, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AG. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 238. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis Aha, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvesto štyridsať dva, kto je za? Proti? Zdržali sa, Overíme si to elektronicky. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Dva, štyri, tri za. Proti. Zdržali sa. Overíme si elektronicky. The vote is open and the vote is closed. And it's carried. Prijaté. Dva, štyri, štyri. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dva, štyri, šesť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 8, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 249 za, proti, zdržali sa, prijaté. 250 za, proti, zdržali sa, prijaté. 252, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 253, to je za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Vote is open. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 251. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 254. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. 255, to je za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 255 overujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 1. To je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis A. kto je za, proti, zdržali sa, Teda je to prijaté číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 5, nie, číslo 7. To je za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Uh, the vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 8. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 9. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 10. Za. Proti zdržali sa, prijatí, e, zamietnutí. B, za, proti, zdržali sa, prijatí. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Zamietnutý. 17. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 18. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 19. Za. Proti. Zdržali sa? Toto si preveríme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 20 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 22 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. dvojku si preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. prijatý väčšinou jedného hlasu. Kompromis C, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis D, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis E. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 34. Kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. No a záverečné hlasovanie. 41 za, 5 proti. Gratulujem. kolegovi Sergiovi Guterezovi Prietovi. Pokračujeme ešte v hlasovaní, neskončili sme, prosím. Budeme musieť hlasovať o bode 6. Budeme hlasovať o pozemskej riečnej doprave, pracovný čas. Takže elektronicky otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie k otázke pracovného času na riečnej doprave alebo v riečnej plavbe. Uzatváram hlasovanie. 39 za, Prijaté. No a potom máme Európsky globalizačný fond, Uh, Kým pristúpime k hlasovaniu, máme tu ústny pozmaňovací návrh od Maria Rena. Nech sa páči. Von Frau Maria Arena. V mene pani Marie Reny by som chcela požiadať pri čísle 9 o to, aby sa vyčerkli tie slova, ktoré sú v zátvorkách. Napríklad Myslíme si, že to nie je veľmi dobré spomínať tam jednotlivé e, členské štáty a nejakým spôsobom ich stavať proti sebe. Takže by sme boli za to, aby sa vyčiarkla tá zátvorka na konci tohto odseku. Okay, we'll vote on... Dobre, budeme hlasovať o tomto ústnom pozmeňovacom návrhu. Elektronicky otváram. Ide o vypustenie, ako ho navrhla Maria Rena. Ide o hlasovanie o celom odseku, ako má byť pozmenený podľa návrhu na vypustenie. Kto je za? Takže končím hlasovanie. 41 proti 2. A ideme na ďalšie hlasovanie. Týka sa to Európskeho globalizačného, globalizačného fondu EGF. Poprosím, hlasujme. Elektronicky uzatváram hlasovanie. prijaté. Máme tu komendát Valenciana Metlo. Kovy. Otváram hlasovanie. is closed. Uzatváram. It's carried. Prijaté. Máme tu hlasovanie Belgicko, Karslit. Rozhodnutie prijaté v rámci EGF. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. To bolo posledné hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 16. októbra. Dovtedy, dovidenia, ďakujem za dnešnú prácu.